uskutoční zajtra o 12. hodine. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční zajtra v piatok 24. apríla od 9. do 13. hodiny. A